mandátom v Európskom parlamente. A je tu ešte druhé oznámenie a ešte aj viac. Podľa článku 7 kodexu, etického kodexu som 20. novembra 2014 eh, rozhodla, že eh, Jean-Marie Cavada bude menovaný do výboru Eh, nastupuje na miesto pána Sosu Wagnera. A tretie oznámenie eh, z politickej skupiny ALDE eh, som dostala oznámenie, kde je uvedený zoznam menovaní a to bude uverejnené v protokole. Keď nebude